Prechádzame k ďalšiemu bodu. E, výmena názorov s pánom Bazilom Hudakom, ktorý je viceprezidentom Európskej investičnej banky. Máme na téme dňa a investície v sektore dopravy. Privítame teda týmto nášho hostia, pána Hudáka. Allez-y, prenez place. Alors, monsieur Dac, nous avons euh, Prejdeme teda k jadru nášho stretnutia. Vy zastupujete Európsku investičnú banku ako jej viceprezident. Máme na programe výmenu názorov, čo sa týka činnosti tejto banky v sektore dopravy. Chcela by som vás týmto ešte raz teda privítať. Teší nás, že ste prišli na schôdzu nášho výboru. Máme na programe vysoko aktuálnu tému, eh, pretože s ohľadom na potreby v investíciách, taktiež hľadom na príležitosti, ktoré existujú v rámci modernizácie nášho sektora dopravy a tiež eh, v rámci zaistenia mobility v kontexte všetkých vízie, ktorí sme vystavení, teda digitálna revolúcia, digitalizácia ako taká, taktiež eh, výzvy súvisiace so zmenou klímy. Sme svedkami skutočného prerodu v sektore energetiky. Teda je tu aktuálny program CFP, čo sa týka financovania a spolufinancovania. Je tam napríklad mechanizmus e, na interkonekcie v Európe a taktiež investičné prostriedky v rámci programu Invest EU a iné aspekty. Dnes nás teda bude zaujímať, aký pohľad na to má Európska investičná banka, ako vnímate vy ako banka tieto témy, ale tiež aké vyhliadky do budúcna vnímate, aké oblasti vnímate ako priority z hľadiska investičnej podpory z prostriedkov, ktoré má banka k dispozícii. Ďakujem pekne ešte raz za to, že ste prišli. Dávam vám dispozícii zhruba 10 minút na úvodnú prezentáciu a potom bude priestor diskutovať s kolegami poslancami. Eh. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, dámy a páni, poslanci výboru pre dopravu v Európskom parlamente. Ďakujem za to, že ste ma pozvali na schôdzu vášho výboru, za to, že mám možnosť priblížiť vám zhruba činnosť Európskej investičnej banky v oblasti dopravy. Je to totiž e, veľmi významná súčasť našej činnosti. Trochu mi to pripomína moje pôsobenie vo vláde, keď som pôsobil ako minister hospodárstva e, v Slovenskej republike a tiež som čelil takýmto otázkam v parlamente. Bolo to často neľahké, ale tiež e, to bolo veľmi podnetné. Zrejme takto vníma akýkoľvek politik. Sektor dopravy je významná oblasť v Európe. Tiež je to významná oblasť pre našu Európsku investičnú banku. Sme bankou Európskej únie, ako viete, vlastní nás 28 členských štátov Európskej únie a preto v rámci stratégie a e, politického orientovania sa držíme zhruba priorit Európskej únie. Tento rok si pripomíname 60. výročie, len tak mimochodom našej banky. Myslím, že je to súčasťou histórie Európskej únie a myslím, že na to môžeme byť patrične hrdí. Európska investičná banka naozaj od roku 1958 sa postupne stala najväčšou finančnou inštitúciou eh, v celosvetovom meradle. Sme na to veľmi hrdí sme súčasťou teda tých najsilnejších na svete. V minulom roku sme odfinancovali projekty v celkom objeme zhruba 80 miliard eur. Svetová banka financuje projekty v hodnote zhruba 60 miliard eur. Ten, teda naozaj sme, tak povediať, veľké zviera a robíme toho veľa. Čo sa týka dopravy, je to jedna z našich priorít. V priemere financujeme každoročne zhruba projekty v objeme 13 miliard eur v sektore dopravy v EÚ. Zahrňa to aj isté čísla mimo EÚ, teda zhruba desatina našej činnosti prebieha mimo EÚ, najmä v krajinách, ktoré bezprostredne susedia z EÚ. Napríklad dnes dopoludne som podpísal projekt s vicepremiérom Ukrajiny, čo sa týka cestnej bezpečnosti na Ukrajine. Myslím, že je dôležité tiež šíriť európske hodnoty, štandardy aj do susedných krajín únie, či už na východ alebo na juh. Teda týchto 13 miliardov ročne, pardon, 13 miliard ročne, to predstavuje zhruba 17 celkovej činnosti Európskej investičnej banky, e, pričom to vykonávame troma spôsobmi. Jednak pôžičky, blending a taktiež poradenstvo. Lending znamená, teda tie požičky znamená, že poskytujeme rôzne formy úverov e, z účasti vlády, z účasti súkromného sektora, taktiež e, rôznych iných inštitúcií z Európskej únie aj z zemia mimo. Ten blending, teda kombinovaný nástroj, ako už spomenula pani predsednička na úvod, e, napríklad nástroj Spájame Európu, tu sa spájajú granty alebo tradičné štrukturálne fondy, teda rozpočet EÚ s finančnými nástrojmi a s peniazmi, ktoré je potrebné splatiť späť. To je teda nový spôsob, ako prilákať aj podporu súkromných e, sektorov. A čo sa týka našej poradnej funkcie, to je dosť veľká časť našej činnosti. Spolupracujeme s vládami, s miestnymi orgánmi, inými finančnými inštitúciami v snahe poskytovať poradenstvo, ako štrukturovať eh, tieto projekty. Toľko teda tri hlavné skupiny našej činnosti. Keď sa pozrieme konkrétne na celkovú infraštruktúru dopravy v EÚ, vnímame to tak, že z historického hľadiska v EÚ 1% HDP bolo vyčlenených na dopravu. Tento podiel sa znižoval postupne v období finančnej krízy a teraz sme v dôsledku toho vystavení situácii, kde sú Eh, dosť nedostatky v investíciách v Európe. Konkrétne, ak by som to mal vyjadriť či, v číslach, eh, koordinátor CUF odhaduje, že do roka 2000, teda v rokoch 2021 až 2027 toto nahromadenie nedostatku investícií bude predstavovať zhruba 100 miliárd ročne a to sa týka len koridora TNT. Keď sa pozrieme na celkový objem, tu je to číslo zhruba 200 miliárd eur ročne, táto medzera v investíciách a to sa bude musieť zaplniť v oblasti financovania infraštruktúry. Teda je tu veľa čo robiť v tejto oblasti. Zároveň zvažujeme, e, teda sa zameriavame nielen na tradičné formy infraštruktúry, teda koridor TNT, sme Európska banka, teda zameriavame sa na takéto projekty, na také projekty v doprave, ktoré majú prvok e, prepojenia Európy, ale tiež sa venujeme novým moderným formám dopravy, ako napríklad ekologicky udržateľné formy e, dopravy ďalej, cyklické, taktiež rôzne e, energeticky čisté projekty a podobne. V tejto oblasti v roku 2016 spolu s Európskou komisiou sme vytvorili tzv. nástroj čistej dopravy, aby sme podporili rýchlejšie nasadzovanie čistých technológií dajme tomu vybavenie čistými ekologickými autobusmi prebieha vo Francúzsku alebo v Las Palmas v Španielsku. Tam sú e, uzly, kde to prebieha taktiež inovatívne projekty, ako napríklad vývoj e, nabíjacích e, jednotiek infraštruktúry v rámci koridoru TNT. Na toto sa tiež zameriavame. Toľko teda nové oblasti kam smerujú naše investície? Tu vlastne prepájame dopravu s digitalizáciou, s energetikou a s životným prostredím. Jeden z nástrojov, ktoré využívame veľmi aktívne, je Európsky fond pre strategické investície, teda fond FC. Ako viete, Európska investičná banka má na starosti implementáciu tohto fondu FC. Do konca júla sa nám podarí poskytnúť prisľúbenú sumu, ktorá bola naplánovaná prvú časť FC, teda 315 miliard eur doplnkových investícií v rámci využitia záruk z rozpočtu EÚ a taktiež z EIB. Z nášho pohľadu teda fond FC je jednoznačne úspešný. Tiež to dokazuje, že medzery v investíciách, ktorým sme vystavení, sa nedajú pokryť len z verejných zdrojov. Je potrebné hľadať spôsoby, ako prilákať aj súkromné e, zdroje financovania. FC je veľmi vhodným nástrojom v tomto smere, preto e, toto spákovanie, e, tak povediac, je veľmi úspešné v tomto prípade. Vidíme aj do budúcna potenciál takéhoto prístupu v rámci viacročného finančného rámca na roky 2021-2027. Aj tam je takýto problém v rámci investícií EÚ ešte sa bude prejednávať, teda budeme mať možnosť prediskutovať konkrétne akú podobu bude mať e, tento nástroj InvestEU. Môžeme sa k tomu vrátiť podrobnejšie v diskusii. Čo sa týka ešte fondu FC, v dnešnom budu sme podporili 59 dopravných projektov v rámci záruky FC a očakáva sa, že to zmobilizuje 25 miliárd eur v pridružných investíciách, teda zhruba 8 z celkového objemu fondu FC ide na sektor dopravy a na tamojšie investície. Možno si kladete otázku, prečo iba 8%. Je to preto, že fond FC musí zahrňať aj účasť súkromných subjektov a v Európe je v skutočnosti len veľmi málo projektov, ktorých by eh, dopravná infraštruktúra bola budovaná prostredníctvom eh, verejno-súkromných partnerstiev. Myslím, že aj na toto by sme sa mali zamerať na európskej úrovni, ako prilákať viac súkromný sektor e, do rozvoja infraštruktúry v doprave. Sme hrdí na projekty ako napríklad e, Riga Transport Company v Lotyšsku, ďalej v Slovinsku, e, mýtny systém ďalej v Španielsku. Máme tiež úspešný projekt ako aj ekologické formy lodnej dopravy toto prebieha v viacerých krajinách. Jeden z nových aspektov vývoja sa týka nástroja Spájame Európu a e, jeho tiež e, využitia tejto kombinovanej formy financovania. Je to veľmi dobrá spolupráca s komisiou v snahe zmobilizovať viac investícií pre granty, ktoré e, idú z nástroja Spájame Európu. Máme teda rôznych partnerov, vďaka komisii v rámci vývoja tohto skombinovaného financovania. Niektoré projekty sa financujú eh, takýmto kombinovaným spôsobom prostredníctvom komisie a taktiež niektoré financuje EIB prostredníctvom eh, úrokov a rôznych iných záruk. Domnievame sa, že takýto prístup by sa mal zaujať v budúcnosti a takýmto spôsobom by sa mali vyplniť medzery v investíciách. Myslím, že to by možno na úvod stačilo, pani predsednička. Myslím, že je dôležitejšie dať priestor diskusii s poslancami. Chcel by som sa ešte raz poďakovať za to, že ste ma pozvali na túto diskusiu. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za vašu prezentáciu, pán Hudák. A i hneď prejdeme poslancom. Ako prvý dostáva slovo pán eh, Wim van de Kamp. Nech sa páči vašimi otázkami. Mevrouw de voorzitter. Eh, Pani predsednička, pán Hudák, ako aj ďalší páni z Európskej investičnej banky. Zo srdca vás tu vítam. Mám takú poloosobnú otázku vy ste tu teraz za pána Fana Balekoma, alebo sa nemám na to tak pozerať? Možno môžete na to odpovedať rovno. Ja som dočasne za pána Fan Balekoma. Fan Balekom, ako viete, PIM zodpovedal za dopravu a už nie je podpredsedom v riadiacom výbore EIB eh, máme 8 členov a máme rozdelené zodpovednosti za rezorty a dočasne, až kým bude nová osoba, ktorá zas, bude zastupovať Benelux vymenovaná, mám ja na starosti dopravu. Ďakujem. Chcel som to vedieť, lebo pán Hudák povedal, že ho budeme grilovať, ale vždy musíte byť opatrní, keď chcete grilovať ľudí, ktorí majú dočasnú funkciu. Ja to teda nebudem robiť, ale mám niekoľko kritických otázok. Tých 30 miliónov investícií z EIB do dopravy, povedali ste, že 17 podľa mňa to v minulých rokoch vôbec nenarastlo. Môžete to potvrdiť alebo môžete mi to vysvetliť? Mi sa totiž zdá, že stále sme okolo tých 30 miliard a vôbec to nenarastá. To je moja prvá otázka. Moja druhá otázka je, ako vyzerá tých 30 miliónov z EIB tým 25 miliardám z EFSI. Aký je ten vzťah? To je tá istá suma, alebo ako sa to dá? Je to 30 plus 25? A potom je to samozrejme oveľa zaujímavejšie. Takže aký je vzťah medzi týmito dvomi sumami? A potom cesty, e, železnice a riečná doprava. Ak to povieme veľmi naostro, tak EIB už nemusí investovať do ciest, pretože tam máme systém mýta, cesty majú vlastný zárobkový model a môžu, možno by ste sa mali viac zamena, zamerať na riečnú vnútrozemskú dopravu a na železnice. To je moja tretia otázka. A moja štvrtá otázka je, ja som z Holandska a holandské banky dokážu určite konkurovať EIB Myslím si, že naše súkromné banky majú výhodnejšie podmienky sadzby než EIB, keď ponúkajú svoje služby. Asi to nie je všade tak. Ja viem, že Rumunsko a Bulharsko má určite inú situáciu, ale ako vy si poradíte, ako si vy dokážete poradiť s konkurenciou súkromných bank? Keď sme sa rozprávali s šéfmi, s, s vašim šéfom tak hovorili, ale aj, so, aj súkromné banky hovorili, aj my musíme e, sa udržať v konkurenčnom súboji a stanovovať také sadzby. Ale musím úprimne povedať, že keď súkromné banky v Horánsku dokážu dať lepšiu ponuku ako EIB, tak sme zrejme e, troška minuli cieľ, ten, ktorý mala EIB. Oni majú svoj cieľ mať taký a taký zisk, ale vy ste Európska banka, vašim cieľom nie je vyrábať zisk. Znie to troška socialisticky, pani predsednička, ale chcem veľmi jasne ostro formulovať svoje otázky. A potom ešte, čo robíte s blendingom? Povedali ste, že sa angažujeme v blendingu, ale e, druhí hovoria, že blending robia sami, bez vás. A to isté pre SEF menujete SEF, ale čo robí EIB so SEFom? Aj tu hovorí DG Move, že teda generálne riaditeľstvo, pohyb, doprava, že my to robíme sami, máme rôzne dotácie. Ale ja by som predsa chcel troška viac vedieť, čo konkrétne robí EIB v oblasti blendingu a CEF. To nemyslím e, teraz len poradenstvo, ale mám na mysli skutočné peniaze. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Wim van de Kamp. Pán Zing. Semke, ďakujem pekne. Ja by som sa rád na vás obrátil s dvoma inými témami. Dnes sme v situácii, keď začíname dosť vážne rokovanie o rozpočte na ďalšie programové obdobie je 2021 až 2027 a je jasné, že v tomto rozpočte bude minimálne 20 e, menej prostriedkov pre kohesnú politiku, tiež budeme mať menej prostriedkov pre e, rôzne štruktúrálne fondy, teda inými slovami v rozpočte bude menej peňazí aj na dopravu. Teda moja prvá otázka je nasledovná Zohľadňuje toto Európska investičná banka vo svojom prístupe k úverom. A potom e, z úplne iného súdka, druhá otázka. Poprvýkrát európsky rozpočet obsahuje sumu 6,5 miliardy eur, čo je dosť značne vysoká suma a pre mobilitu doprave, taktiež čo sa týka konkrétne na aspekty bezpečnosti. Myslím, že to je pozitívne. Myslím, že v Európe by sme mali byť, mať lepšie schopnosti presúvať jednotlivé e, zložky, obranné zložky, policajné zložky a tak ďalej e, efektívnejšie, aby sa mohli pohybovať. Chcem sa opýtať, či chcete sprístupniť úvery aj pre tieto konkrétne úlohy, ktoré sa týkajú zvýšenia možností bezpečnosti teda mobility pre jednotky bezpečnosti. Ďakujem pekne pani Foster. Nechce vystúpiť, preto dostáva slovo pán Van Dalen. Eh, Ďakujem pani predsedajúca. Pán Hugdák a ja som eh, z Holandska a vidím v svojej vlasti, že je tam určitá skepsa voči úlohe EIB. Takže čo je pridaná hodnota EIB? napríklad pri železničných projektoch v Holandsku. Tie názory na to sú veľmi rozmanité a keď sa pozriem na veľké banky, tak tam vôbec EIB nie je na scéne. Takže naozaj tá otázka je, čo je vaša pridaná hodnota pri veľkých infraštruktúrnych projektoch v oblasti napríklad železníc v porovnaní s inými veľkými súkromnými bankami. Po druhé, Jeden z projektov, kde sa už roky, o ktorom sa už roky hovorí v mojej vlasti, je obnova a výrazné rozšírenie tých um, um, hrádzi a priepusti cez hrádze, pretože náš systém je z roku 30 a tie plavebné komory treba zväčšiť a obnoviť. A potom je tu otázka, teda musíme sa pozrieť na Brusel, keďže ide o spolufinancovanie týchto um, riešení pri kanáloch a aké sú tam rozpočtové riadky na to a nikto v projekte a pri analýze tohto projektu vôbec nehovorí o EIB, keď sa tu hovorí o, tejto, o týchto plavebných komorách a o týchto rôznych e, ochranných stavbách proti vode. Takže ako to vyzerá z DG Move a aké sú tam aj možnosti? O tom sa hovorí, ale o IB nikto nehovorí. Mohli by ste mi to možno vyprezradiť a ja by som mohol vás kontaktovať alebo na vás kontaktovať ľudí, ktorí by sa mohli na vás obrátiť, aby získali povedzme ďalšie finančné prostriedky pri spolufinancovaní tohto veľkého projektu, ktorý plánujeme v Holandsku. Ďakujem pekne, pán Telička. Ďakujem pekne. Ja by som rád nadviazal na to, čo už spomenuli kolegovia z Holandska. Aj nám sa jasne ukazuje, že tá pridaná hodnota nesúvisí len s úverovou, úrokovou sadzbou, pardon. E, je to o mnoho komplexnejšia otázka, ale myslím, že predsa len by som sa chcela pýtať, či sa dá niečo urobiť čo by prekračovalo v rámce e, finančných trhov, tam ste ešte stále najväčším subjektom, ktorý e, požičiava, taktiež poskytuje úvery, máte teda prístup k vlastnejším peniazom, ale čo si myslíte, aké ďalšie kroky by sme mohli prijať my ako inštitúcie, legislatívne orgány, aby sme uľahčili e, pozíciu vám, aby sme zvýšili atraktivitu vašich produktov. Nehovorím len o úrokových sadzbách, ako vravím, je to o niečo zložitejšie Neobmedzuje sa to len na tento aspekt. E, a ešte jedna otázka. Pokúsil som sa vžiť do kože občana, ktorý možno tu sedí niekde v zadnom rade a ktorý si kladie otázku, čo má z toho on. Isté, že je samozrejme prínosné, že máme možnosť s vami diskutovať, ale keby ste to mali celé zhrnúť, čo ste vlastne nám povedali, tak aby to pochopila aj verejnosť ak by teda znela otázka, ako pridanú hodnotu prináša vaša banka, čo konkrétne je prínosom nielen čo sa týka peniazy, ktoré požičiavate, o tom sa hovorí často, koľko peniazy sa požičiava krama, ale aký je prínos, e, o tom nepochybne máte prehľad, musíte to vyhodnocovať, čo sa týka financovania projektu, výnosnosti a tak ďalej, e, sledujete celý proces, teda máte tieto analýzy k dispozícii nepochybne. Ak by ste teda mali e, spomenúť niečo, čo by vystihlo prínos vašej práce konkrétne v sektore dopravy a, a ako by ste to pomenovali, dajme tomu výročnej správe. Čo sa týka ešte e, tej kombinovanej možnosti financovania blendingu, ja ako spravodajca pre nástroj Spájame Európu sa tiež zameriavame na otázku blendingu. Záleží mi na tom, aby to nebolo len e, nejakým politickým nástrojom, že kto o tom nehovorí, tak vlastne je mimo trendu. Ehm, ja si myslím, že by to malo skutočne priniesť pridanú hodnotu. Keď sa pozrieme na inštitúcie, ktoré sú k dispozícii, ehm, Spájame Európu, Kohézia, EIB, Národné ehm, rozvojové banky, taktiež súkromné banky, súkromné subjekty. Ak totiž by som bol súkromný investor, súkromná banka, Eh, chcel by som si byť istý, že ak sa niečo nepodarí, takže dostanem svoje peniaze späť. Teda eh, v prípade, že to celé vybuchne, tak povediac, eh, kto ide prvý, aké sú potom ďalej limity a aké zdroje vnímate vy ako najoptimálnejšie z hľadiska blendingu. Ja by som bol rád, keby sme prijali niečo totiž vďaka našej správe čo by celý systém zle, zlepšilo? Teda čo vnímate vy ako problémovú oblasť a na čo by sme mali podľa vás pamätať, eh, keď budeme pracovať na správe o nástroji správame Európu? Ďakujeme pekne, pán Telička. Pán Talunde, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujeme aj vám, pán Hudák, za to, že ste prišli medzi nás na toto stretnutie. Chcel by som upriamiť pozornosť na niektoré projekty, ktoré financovala EIB a ktoré sa označujú za ekologické, aj keď v skutočnosti škodia životnému prostrediu a klíme, pretože tam neboli vhodne splnené ciele. Napríklad e, Bratislavský obchvat, to sa financovalo z EIB bez toho, aby sa vyhodnotili všetky aspekty e, iných foriem udržateľnej dopravy, ktoré sú k dispozícii, tie sa teda zamietli. Integrovaný e, systém verejnej dopravy Napríklad by mohol motivovať ľudí, aby uprednostili verejnú dopravu pred autom a podobne ďalej. Analýza z roka 2007 v rámci projektu FC dokazuje, že v sektore dopravy e, sa podporujú predovšetkým diálnice, najmä z projektov PPP. FC sa má lepšie zosúľadiť s prioritami EÚ v sektore dopravy, taktiež v rámci projektu TNT a taktiež s Parískou dohodou. Teda chcem sa konkrétne opýtať, či EIB môže prijať nejaké podmienky vopred, tak aby sa vyhodnotili alternatívy, ktoré sú ekologickejšie, čo sa týka diálnic e, vo financovaní. Toľko moja otázka. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Dalunde, pán Rike. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne. Mám ja niekoľko otázok pre vás. Poprvé, taká otázka lomená pripomienka. Ten samotný mechanizmus FC, ktorý vlastne funguje v rámci EIB, to je mechanizmus, ktorý má istú pridanú európsku hodnotu, čiže nie je to trhový mechanizmus. Myslíte si, že tie projekty sa vyberajú podľa tejto európskej predanej hodnoty? Je to naozaj tak? To poprvé. Po druhé, e, pokiaľ ide o tú e, záruku, o tú garanciu, ktorú sme spomínali, tá je súčasťou toho mechanizmu a je to e, vlastne súčasťou vlastne zmluvy z EIB, ale analýza tých zmluv, ktoré ste dali k tej prvej tráži, tie prvé tri roky, tam sa ukazuje, že ste túto záruku v praxi neuplatňovali a že častokrát to išlo e, vlastne, bolo to istým spôsobom outsourcované tretím e, stranám, čo je vlastne v neslade s princípom FC, pretože tam by sa mali tie rizika e, znižovať, aby to vlastne nebolo také, ako je súkromné financovanie, ktoré je averznejšie voči rizikám. A potom do akej miere, do akej časti Eh, v, v akej časti teda operácie ste takúto túto garanciu tej prvej straty nejakým spôsobom začlenili. Potom po tretie, eh, po troch rokoch eh, ten garančný fond, to, čo tam Európa dala, to bolo najprv 21 miliard, potom tam boli aj nejaké dodatočné financie, čiže aká, aká časť z toho, ako máte dispozícii, ako bola využitá a e, viete už teraz e, presne teraz povedať, aké sú výsledky po tých e, troch rokoch, alebo je tam to ešte príliš e, skoro? Ďalšia štvrtá otázka, predposledná. Ten výbor z banky, ktorý vlastne rozhoduje o tých bežných operáciách tejto banky, tento výbor, táto rada v prípade FC je ten istý ako v prípade aj bežného fungovania banky a pokiaľ nie, tak akom, v čom spočívajú tie e, rozdiely medzi touto radou e, a tým bežným fungovaním, respektíve ako je to navzájom zladené. A potom piatá otázka, potom ako sa pýtali kolegovia zo socialistickej frakcie, pokiaľ ide o štátu DIB, e, nemôžete konať v prípade obrany, v prípade tohto sektoru obranného priemyslu. Čiže ako vnímate práve túto otázku, tieto facility, ktoré budú nejakým spôsobom tiež e, realizované, teda, že sú tam isté náklady, ktoré sú zmiešaného charakteru, povedzme. Mm, čiže čistý to 6,5 miliardy e, zakažujete konať z dôvodov e, toho, že je tam nejaká časť, ktorá sa týka tej obrany a obranného priemyslu, alebo či budete tak sa konať, pretože sú tam aj aspekty alebo zložky, ktoré sú občianského charakteru. Ďakujem pekne. Ďakujem. No, takže to je veľa otázok. Nech sa páči, pán Hudák. Nech sa páči, na vaše, e, máte teraz čas na vaše odpovede. Uh, Ďakujem za všetky tieto otázky. E, veľmi sa teším, že tu takáto dobrá nálada, že sú aj relevantné otázky na EIB. Možno musíme lepšie komunikovať a vysvetľať v budúcnosti. Poprosím aj kolegu Devina, ktorý zodpovedá za dopravu v EIB, aby, mi, aby doplnil moje odpovede, ale začnem s tou jednou, ktorá sa mi zdá že zaznela vo všetkých otázkach v určitej miere a to je otázka tej adicionality, že či je naozaj EIB e tým dodatkom v európskom kontexte doplnením alebo je konkurentom. Čo je pridaná hodnota, ktorú prináša EIB do projektov vo všeobecnosti a najmä teraz, keďže máme relatívne dobrú ekonomickú situáciu v Európe a úrokové mier e, sadzby aj komerčných bank sú nízke. Takže aká je úloha EIB v tomto kontexte? A na základe mojej predchádzajúcej skúsenosti, než som bol vo vláde, som 16 rokov pracoval v komerčných bankách. Takže myslím si, a ešte pracujeme práve na tom na tejto adicionalite, aj na tom, ako ju správne definovať. A skutočne by bo, je dobré mať e, stretnutie s manažerským výborom, s riadiacim výborom, pretože by ste videli, koľko otázok je s každým projektom v súvislosti s jeho adicionalitou, teda s našou adicionalitou. A to vždy používame. To sú rôzne dimenzie. Pri každom projekte, ktorý EIB schvaluje nielen FC, ale aj mimo FC, musí byť jasná definícia toho, že niečo na trhu chýba. Nie je to každý projekt, ktorý príde, že by sme podporili, musí byť určitý nedostatok na trhu, niečo musí na trhu chýbať, na, povedzme, že projekt je veľmi rizikový, alebo je to cezhraničný projekt a pre komerčné banky je zložité sa zapojiť? Alebo sú tu nejaké ďalšie veci, ktoré súvisia s tým, že chýbajú financie na financovanie takéhoto projektu. Napríklad zoberme si sociálne bývanie. Aj Holandsko má teraz veľa žiadostí o sociálne bývanie. A nie je to preto, že by by nebol záujem o komerčných e, veriteľov, ale ide o to, že potrebujú partnera, ktorý zabezpečí dlhodobé financovanie a komerčné banky môžu mať úroveň úrokov na úrovni EIB alebo niečo nižšie, ale majú oveľa kratšie obdobie splatnosti. A my, pretože sme E, inštitúcia trojité A, požičiavame sa z medzinárodných trhov. Musíte vedieť, že tie peniaze, ktoré my používame, sú peniaze investičných fondov, dôchodkových fondov, jedna tretina je z, e, zo štátov. Takže my sme tá banka, ktorá je veľmi komerčná inštitúcia, ale vďaka tomu ratingu trojitého A a dlhodobého financovania dokážeme uh, poskytnúť dobu splatnosti 15, 20, 25 rokov a to je veľmi ťažké aj pre komerčných poskytovateľov úverov. Takže toto je tá naša pridaná hodnota, finančná pridaná hodnota, že môžeme zabezpečiť financovanie, ktoré má dlhšie obdobie než komerčné inštitúcie. Druhý aspekt je, že zvyčajne financujeme maximálne 50 projektu. Takže vždy potrebujeme ďalších partnerov, komerčné banky, investičné fondy, regionálne fondy, národné fondy, ktoré sa k nám pridajú, inak by projekt sa nemohol uskutočniť. To, je tá, to sú tie požiadavky, ktoré platia na všetky e, naše projekty a ich financovanie. Pokiaľ ide o FC, to je ďalší komponent, najmä FC2 to je tá rovnica, ktorá sa týkala adicionality. Potom tu bola otázka na investičný výbor. FC pracuje na predpoklade, že my budeme financovať projekty, ktoré majú vyššiu mieru riziku. Projekty, ktoré by RB EBOR nepodporil a žiadna komerčná banka by ho nepodporila. A pamätám si ešte aj túto otázku na ministrov financí z decembra na ECOFINE v Miláne 2013, keď sa hovorilo, Šojble tam bol a ostatní hovorili, na čo máme kvantitatívne uľahčenie a prečo centrálna banka tlačí stále nové a nové peniaze likviditu na trh a nevidíme, že by projekty boli financované, ktoré financujú ekonomiku. A ministri sa dohodli, že jedna z vecí je práve tá vysoká rizikovosť takýchto projektov a toto riziko treba nejako kryť a komerčné banky po finančnej kríze sú tak regulované, najmä z hľadiska kapitálového pomeru, primeranosti, že, sa veľ, že sú veľmi opatrné. Takže FC vznikol ako podpora záru, ktoré dá EÚ a EBOR, aby sa pokryla táto, toto riziko ale to rozhodnutie, ktoré projekt dostane za ruku od FC, to rozhodnutie robí nezávislý orgán, investičný výbor a pre FC2 tam, bude Európsky, tam bude aj zastúpený Európsky parlament. Sú to nezávislí experti, ktorí rozhodujú aj mimo EIB o takejto záruke a 90 projektov podporených FC malo úroveň riziku, ktorá bola D-. To je pre nás takmer projekty, ktoré by inak neboli vôbec financované bežnými, e, z bežných operácií EIB. Takže vidíme, že je tu takýto proces, ktorý ukazuje, že každý projekt, ktorý EIB financuje, má určitú adicionalitu a že je tu určitá, určitý nedostatok alebo niečo na trhu chýba a preto my podporujeme takéto projekty. Možno by som teraz odpovedal tak, že tie konkrétne otázky e, ste tu mali, pán Kampem, tam bolo tých 17 EIB financovania a 30 miliónov a 25 miliard FC, tak by som dal slovo môjmu kolegovi, ktorý by na to odpovedal. Thank you, uh, Vice Ďakujem pekne, pán podpredseda. Skúsim sa vyjadriť tým detaľnejším otázkam niektorým, ktoré tu zazneli. E, pokiaľ ide o tieto zaujímavé otázky pána Van Kampa, jednak e, ten počet, alebo to číslo je 13 miliard, nie 30. Bodaj by to bolo 30, Um, uh, v každom prípade pýtali ste sa, či FC tých 25 miliard, či to je k tým 13 miliardám ďalšia suma? Dobrá otázka, ale odpovede nie. Tá záruka FC, tá funguje na, s takou vyššou, väčšou e, pákou ako e, bežné aktivity EIB, čiže tých 25 miliard, e, to vlastne vychádza z 15 alebo závisí to od 15 e, zdrojov, ktoré banky dávajú dispozit, takže je tam ten pomer 1 15, pakový pomer 1 15, pokiaľ ide o FC projekty, pretože verejné financie vlastne pakujú takýmto spôsobom ďalšie súkromné financovanie. 25 miliard teda vychádza s takýmto 15-násobným e, vynásobením alebo ako normálna aktivita EIB, my, ako už bolo povedané, nemôžeme sa zúčastňovať viac ako 50 50% na projektoch, ale v mnohých prípadoch sa účastníme ešte oveľa menej a priemerne ten náš, sa to násobí z našej strany e, trojko alebo štvorko, čiže keď, keď dáme napríklad 100 miliónov, e, a teda poskytneme 100 miliónov, tak vlastne investičné náklady, ktoré sa tým podporia, sú na úrovni niekde 300-400 e, miliónov, takže to je tá pridaná hodnota z hľadiska účasti. Potom spomínali ste e, ten mýtny systém, prečo by sa nemali prečo by sa ten mýtny systém nemal za, vedieť zaplatiť sám. Samozrejme sú mnohé projekty, kde je nejaké mýto. Potom sú tam aj projekty s tým tieňovým e, platením, shadow payment, takýmito mechanizmami. Potom sú tam aj projekty e, e s verejným financovaním. My ako inštitúcia nerozlišujeme medzi týmito jednotlivými druhmi financovania projektov. My podporujeme všetky tieto druhy projektov, ale pravda je taká, že voľba financovania tá zostáva na členskom štáte a zostáva na konkrétnom promotérovi. My to e, nevolíme alebo nevyberáme, za ktorým sa pozrieme na konkrétnu žiadosť o financovanie, ktorú dostaneme, pozrieme sa na to, aby to bol ekonomicky produktívny projekt a aby bol v s našimi úsmerneniami pre požičky a tie sú v súlade vo všeobecnosti s európskou politikou. Myslím si, že e, podpredseda už zareagoval na tú otázku na holandské banky. Samozrejme, holandské banky si môžu vlastne požičiavať na trhoch a sme teda na, pohybujeme sa v rámci situácie trhovej, takže sú časti dopravného sektoru aj sú časti, alebo čas, regióny Európy, krajiny Európy, kde eh, naša podpora nie je atraktívna, nemôžeme nikoho nutiť, aby si od nás požičiaval. Keď sa naskytne príležitosť podporiť nejaký projekt, kde môžeme nejakú pridanú hodnotu poskytnúť našim či promotorom alebo e, ľuďom, ktorí sa od nás požičiavajú, ale nikomu sa e, nenanúcujeme, čiže keď by niekto chcel opravovať napríklad e, tie priehrady alebo tie ďalšie e, zariadenia, ktoré ste spomínali, tak e, samozrejme môže sa uchádzať o tieto zdroje aj u nás, ale predpokladám, že si tie peniaze dokáže zohnať aj inde za e, rovnaké e, úroky. Ešte niektoré ďalšie záležitosti, ktoré tu zazneli. Otázka od pána Zemkeho, ďakujem. Pýtajte sa na budúce MFF a na znižovanie financovania, tak ako to komisia navrhuje, pokiaľ ide o kohezné platby a koheznú podporu a čo to presne znamená, pokiaľ ide o dopravu, a takisto aká je úloha EIB v tomto. Myslíme si, že toto zníženie financovania v rámci kohezie, e, to je samozrejme odzrkadlenie celkového nižšie objemov po Brexite a takisto ale aj na druhej strane lepšej e, finančnej situácie v tých kohezných krajinách, čiže e, či to je férové alebo neférové, to je otázka niekoho iného na členské štáty, ale my si myslíme, že e, úloha EIB je v zásade dvojita. Poprvé, FC už ukázalo, že je možné využiť verejné prostriedky a takisto aj európsky rozpočet Eh, veľmi efektívnym spôsobom tým, že sa mobilizujú a pakujú eh, aj financie, či zo súkromného sektoru alebo z iných zdrojov, čiže relatívne eh, menšie objemy, napríklad v prípade FC hovoríme, v prípade FC1 hovoríme o 21 miliard, môžete dosiahnuť investičný dopad na úrovni 315 miliard. Čiže toto využívanie finančných nástrojov a to, ten, tento pakový efekt podľa nás je jeden zo spôsobov, ako pomôcť aj kohezným politikám a financovaniam kohezie, a financovaniu kohezie. A práve e, preto si myslíme, že v rámci FC môžeme byť dobrým e, partnerom aj pre nástroj Invest EU, kde môžeme využiť naše e, schopnosti takýmto pákovým efektom podporiť projekty, získať ďalšie dodatočné financie pre tieto projekty a potom to prepojiť aj na tento Invest EU ako istý agregovaný finančný nástroj, ktorý potom získať ďalšie financie aj pre kohezné, pre kohezné financovanie. To je jedna vec. A potom druhá, technická pomoc. Rozvíjanie alebo vytváranie projektov, ktoré e, sú zaujímavé pre banky, to nie je ľahká úloha a v kohezných krajinách ľudia, inštitúcie, vlády, miestne mesta samozpráva, podnikatelia a tak ďalej sú, zvy, e, sú, sú, sú naučení alebo až závislí od e, grantov, od peňazí zadarmo. Aby sa toto zmenilo, aby sme vytvárali projekty, ktoré sa e, dajú podporiť a teda aj s tou návratnosťou, to nie je ľahká vec. My v rámci EIB riadíme tzv. European Investment Advisory Hub, čo je vec, kde podporujeme národné rozvojové banky, ako napríklad aj BGK u vás v Polsku, ale aj mnohé ďalšie, aby sme takúto novú mentalitu nastavili, aby sa e, uchádzali aj s projektmi, ktoré sú e, s istou návratnosťou. A naďalej túto technickú asistenciu chceme poskytovať aj miestnym bankám, aj príjimateľom v týchto krajinách, tak aby naozaj do budúcna vedeli písať aj takéto projekty s návratnosťou. A pokiaľ ide mobilitu a bezpečnosť, dnes sme mali diskusiu s komisárom Bulcom a hovorili sme o novej iniciatíve, tá by sa mohla volať e, cestná bezpečnosť, pretože je naozaj pravda, že ešte stále nám na európskych cestách zomiera príliš veľa ľudí, e, či to sa automobilové nehody a tak ďalej a musíme kombinovať, alebo mali by sme kombinovať digitalizáciu Eh, aj možno nejaký klimatický aspekt a ďalšie faktory eh, a dosiahnuť to, aby cesty boli bezpečnejšie, aby boli eh, zelenšie v úvodzovkách, aby boli pre ľudí lepšie, čiže toto budeme riešiť aj v spolupráci s komisiou, s EIB aj s ďalšími aktérmi, pokiaľ ide o bezpečnosť na cestách pre ľudí, čo nakoniec bude mať pozitívny dopad aj na mobilitu pre ľudí, či v rámci jednej krajiny alebo v rámci EÚ ako takej. Pán Telička, dobrá otázka. Ako spraviť EIB atraktívnejšou e, nielen úrokovými sádzbami? Už tu zaznelo, že sa odlišujeme od komerčných bank okrem iného tým, že poskytujeme dlhodobé financovanie. To v komerčných bankách tak ľahko nenájdete. Možno teraz viete, že diskutujeme aj s českými dráhami vo veci financovania, viac ako 4 miliardového financovania pre práve České dráhy. Robí to EIB a nie komerčné banky, pretože my môžeme poskytnúť financovanie, ktoré sa dá splácať 20 alebo 25 rokov. A samozrejme pre vládu je to vždy lepšie takýmto spôsobom si ten projekt natiahnuť a splácať ho dlhodobejšie. A potom e, ďalšia taká pridaná hodnota EIB by mohla byť kombinácia toho, že môžeme štruktúrovať projekty, dávať poradenstvo k projektom a prepojiť inovácie s rozvojom. Aj v Českej republike, aj inde, v Strednej Európe, vo viacerých kváznych krajinách pracujeme na tzv. smart cities alebo smart regions, Snažíme sa podporovať také projekty, ktoré majú nejaký aspekt inovácie v rámci miestneho rozvoja. V Českej republike pracujeme s Českomoravskou e, rozvojovou záručnou bankou a snažíme sa vytvoriť takú platformu, s ktorou by takéto projekty takisto sa mohli financovať. Takže komerčné banky opäť by asi takéto niečo nepodporili, neboli schopné podporiť. A my ako EIB môžeme aj dať nejaké poradenstvo, dať dlhodobé financie, dať technickú pomoc, e, štrukturalizáciu istú. A teda to je tá hodnota, ktorá, ktorú bežne v normálnej banke e, nedostanete. A potom pokiaľ ide o ten blending, to v e, nejaké obmedzenia, tie bottlenecky, Samozrejme, toto sú veci, ktoré budeme ešte prehodnocovať, to tiež nová skúsenosť celkovo ten, ten blending ako taký. Aj kolega možno k tomu ešte niečo povie, ale hlavný problém asi vidíme v tom, že máme tu nedostatok takých projektov, ktoré by boli bankable, ktoré by boli atraktívne, čiže veľa projektov je teoreticky zaujímavých, ale v tej oblasti e, dopravnej nie je ich veľa, ktoré sú naozaj už atraktívne z takého realistického hľadiska. Mnohé orgány, miestne inštitúcie si myslia, že proste sa preladia z grantu na blending, bez toho, aby tú štruktúru nejako veľmi menili, ale tak to nie je. Keď chcete blending, e, v tej oblasti sa teda v oblasti blendingu sa realizovať, tak celé to treba na novo premyslieť a nie vždy v doprave je to e, možné alebo ľahké. Čiže o tomto komunikujeme s našimi partnermi, aby do budúcna to e, sa zlepšilo, ale určite to ešte vyžiada istú dobu. Ďakujem pekne, pán Hudák. Môžeme pánovi Hudákovi aj zatlieskať. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli a že ste nám povedali, e, že ste nám povedali, čo robí EIB, ale myslím si, že niektoré otázky neboli úplne zodpovedané. Pán Dalunde napríklad hovoril o vzťahoch medzi klimatickými zmenami, energetickou e, tranzíciou a EIB, ktorá investuje do projektov, alebo do akých projektov, či naozaj sa vyberajú tieto projekty podľa kritérií, ktoré e, sú v súlade s 21. storočím a jeho prioritami. Vidíme, že nie vždy. Čiže e, to bola jedna. A potom tých 5 otázok od toho kolegu, ktorý spomínal až 5 záležitostí. Myslím, že ste na to neodpovedali. Pán Dalundy, pán Rike, Myslím, že na toto odpovede nezazneli, takže možno váš kolega to spraví. Ďakujem. Ďakujem. E, Projekt, výber projektov a klimatické opatrenie. Áno, investujeme do mnohých transportných projektov, mnohých e, odvetiach. Naša politika v oblasti klímy je 25 našich požičiek do dopravy má byť zaradených do climate action alebo zmierňovanie a, a prispôsobovanie sa zmene klímy. Takže to je niečo, čo robíme ex ante a tak vyberáme projekty, aby sme splnili náš cieľ v climate action. V oblasti dopravy asi polovica našich pôžičiek sa považuje za niečo, čo prispieva k týmto klimatickým opatreniam, napríklad či je to už podpora železníc alebo lodná doprava alebo rozširovanie prístavov, ale väčšinou je to železnica, e, či medzimestská alebo mestská. Totiž mestské oblasti sú dôležitým zdrojom našej podnikateľskej činnosti a povedzme agenda mm, prepojenia alebo veľké systémy metier a e, električkové systémy v mestských oblastiach sú veľkou časťou našich aktivít. Asi 60 našich požičiek smeruje do dopravy, ale do oblasti udržateľných, udržateľnejších spôsobov dopravy a v celkových požičkách máme 25-percentný cieľ pre climate action každý rok. Okay, uh, if I can also take uh, Ms. uh, five questions. Um, ja by som tiež teda zareagoval na otázky pana Rike. The first one was to do with FC and, and added value. I think perhaps the Vice President uh, addressed Myslím, že na tieto otázky sa tu už odpovedalo teda oblasti, v ktorých sme boli stratení, ak sa nemýlim, nezaznamenali sme v súčasnosti takú situáciu, kde by bola využitá možnosť záruky. Spravidla sa to považuje za pozitívny úkaz, eh, ale väčšinou sa to ukáže až v celej dĺžke životnosti projektov. Nasadzuje sa to v prípade potreby. A vtedy sa teda um, odobrí aj ďalšie pokračovanie financovania. Čo sa týka návratnosti. V týchto zárukách neviem, či sa tomu venuje nejaké úsilie. Predpokladám, že tu ide o príjem oproti záruke. Záruka nám umožňuje uplatniť tú možnosť e, pákovania vo výške 15 Celkovo sa teda chceme dostať do výšky 315 miliard, čo sa už dosiahlo, ak sa nemýlim finančná hodnota nebola presne vypočítaná zatiaľ. Teda v podstate je to stratová operácia. Myslím, že otázka, ktorá sa týkala výboru FC, na to sme už zodpovedali. Potom je tu ďalšia otázka, ktorej sme sa ešte nevenovali. To sa týka obrany už v skutočnosti prezident banky Hoyer už ohlásil zhruba pred rokom, že banka spúšťa svoju vlastnú bezpečnostnú iniciatívu. Teraz eh, mi nenapadá presne číslo, myslím, že sú to 2 miliardy ročne v investíciách eh, na účely bezpečnosti. Na tomto by sa teda banka podielala toto vlastne je presne takéto duálne využitie civilných a vojenských investícií, ktoré sa spomína osobitne v tejto novej iniciatíve. Banka teda sa už jasne domýva, že duálne využitie znamená, že sa do toho môžeme zapojiť aj my. Domnievame sa teda, že tento civilný prvok nám umožňuje zúčastniť sa takéhoto projektu a už sme sa zaviazali, že budeme investovať tieto 2 miliardy ročne v najbližších rokoch eh, do týchto projektov. Nech sa páči, pán Van de Kamp. Máme ešte 8 minút a je tu viceprezident EIB, takže musíme to eh, šetrne využiť. Mám ešte dve otázky. Prvá otázka sa týka tých 13 miliard. Teraz som troška pomete, zmetený. To je za rok 2017, alebo to je na dlhšie obdobie. Teraz mi to vôbec nie je jasné. Tie investície EIB, takže ročne, áno. A potom, pani predsednička, ja viem, že aj vás to zaujíma, je rozdiel medzi obranou a bezpečnosťou. Vy hovoríte o security a my hovoríme o vojenskej, po, e, vojenskej pomlčka e, doprave, pretože keď napríklad máte e, chránené letiska, povedzme, aj s investíciami, z EIB. Aký je tam teda ten vzťah medzi tou obranou a bezpečnosťou? Ja viem tú väzbu samozrejme, ale ako ho vy vykladáte? To, čo sa týka bezpečnosti a čo sa týka obrany. Aký je tu po, podľa vás vzťah? Ďakujem. Uh, uh, Nech sa páči odpoveď. Ako som uh, už povedal, my sme banka, ktorá je verejná, ale zároveň používame zdroje aj zo súkromných inštitúcií investičné fondy, hedge fondy a tak ďalej. Inštitúcie celého sveta. V rámci týchto investorov sú rôzni investori, ktorí sú mimoriadne citliví, pokiaľ ide o témy súvisiace s obranou. E, čokoľvek so zbraniami, čokoľvek, čo môže zabíjať a tak ďalej. Čiže keď definujeme úlohu EIB, e, v oblasti obrannej, v segmente obrany, tam naozaj musíme byť veľmi citlivý, veľmi obozretný, ako ďaleko až zachádzame do konkrétnych E, do zbrojárskeho priemyslu bez toho, aby sme zase prišli o e, investorov, pokiaľ ide o naše dlhopisy EIB, EIB dlhopisy. Takže preto aj kolega spomínal, že pokiaľ ide o bezpečnosť, e, my sa sústredíme na tie tzv. technológie s dvojitým využitím, projekty s dvojitým využitím, takže také, kde je aj veľmi silný ten civilný rozmer, nie iba vojenský. Kyberbezpečnosť takisto, ako dobre viete, e, v modernej obrane je kyberbezpečnosť čoraz dôležitejšia, takže nie je to vždy iba, e, nie sú to vždy iba tanky a tieto veci, e, ozbrojené transportéry, ale čoraz viac je to kyberbezpečnosť a tieto operácie. Takže tam sa skôr snažíme byť aktívni, chceme byť aktívni a chceme tam minimálne 2 miliardy vynaložiť práve na tento druh operácií ročne. Ďakujem pekne, čo mám poslednú otázku. Naozaj, naozaj iba maličku. Videli sme v prípade Dieselgate, že e, automobilky používali požičky e, z EIB a potom ich zle využívali, nesprávne, zneužívali ich, môžem to tak povedať. Takže e, otázka je veľmi konkrétna. Ako sa budete do budúcna brániť tomu? Ako zabezpečíte, že e, už e, neumožňa požičky EIB automobilkám robiť takéto veci, teda napríklad nerešpektovať negatívne, negatívne dopady ich aktivít na znečistenie, e, na e, emisie skleníkových plynov a tak ďalej. Nech sa páči. Um, okay. I mean, our, our... My podporujeme automobilky alebo dopravu vo všeobecnosti a väčšinou e, je to v oblasti výskumu a inovácií. A tieto e, technológie, ktoré sa vyvíjajú, tie e, častokrát majú potom širšie využitie. Takže to je jedna taká medzera na trhu, ktorú veľmi entuziasticky podporujeme. Výskum a inovácie v Európe, pretože Európa naozaj zaostáva za inými silnými rozvinutými ekonomikami, pokiaľ ide o to, koľko peniazy sa na inovácie a na výskum e, vynakladajú. E, koľko peniazy sa vynakladajú. E, a potom mám situáciu jedného alebo viacerých klientov, ktorí naozaj nekonajú voči nám čestne. A akorát môžem povedať, že pokiaľ také niečo prejde cez náš uh, due diligence najprv, tak potom máme schopnosť nesk- uh, e, neskôr vlastne naše požičky stiahnuť a už sa to aj niekedy stalo. Ale tento druh podvodu, keď už bol identifikovaný raz v minulosti, alebo keď už sa to niekedy stalo, tak sme o to Mm, obozretnejší aj v rámci due diligence. Naši odborníci, ktorí sa venujú týmto sektorom, e, ktorí majú skúsenosti v týchto sektoroch, tak oni sú vlastne najlepšou zábezpekou, na ktorú ste sa pýtali, do budúcna. Ďakujem pekne. Tak e, tým pádom všetky naše obavy boli vyriešené, to rada počujem. Takže ďakujeme veľmi pekne, pán Hudák. E, a ďakujeme pekne aj ďalší kolega z EIB za to, že ste prišli medzi nás, že ste hovorili o Eh, vizi EIB, o výzvach, ktoré nás eh, všetkých eh, čakajú a my teraz takisto máme s pánom Teličkom, s pánom spravodajcom diskusiu o rozpočte a iba chcem pripomenúť jednu vec, ktorú ktorú Vy ste hovorili o FC, ale to sú tiež viaceré mechanizmy, ktoré sú prepojené. Keď sa pozrieme na počet projektov, je tam iba 9%, e, ktoré idú dopravy. A tie e, výzvy tam sú naozaj obrovské. Malo by to byť dvakrát viac, trikrát viac, štyrikrát viac, pretože tie výzvy nás naozaj čakajú. Takže ďakujeme pekne, e, môžeme zatleskať pánom kolegom a potom pokračujeme ďalej.